bitte nehmen sie platz meine damen und herren! ich erinnere daran dass gemäß artikel vierzehn chcel by som upozorniť že podľa článku fourteen odseku two rokovacieho poriadku pod predsedníctvom odstupujúceho predsedu sa neuskutočňujú e, žiadne rozpravy, ktorých predmet nie je voľba predsedu alebo overenie mandátov. To znamená celkom jasne, že dnes sa neuskutočnia rozpravy okrem tých, ktoré sa vzťahujú na voľbu, ktorá nás teraz čaká. Na programe dnes do obeda je voľba predsedov alebo predsedníčky v súlade s ustanoveniami nášho rokovacieho poriadku. Kandidatúry na post predsedu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 15 odsek 1 rokovacieho poriadku